Zápisnica je prijatá. Že rád by som vás informoval, že zajtra mm, predseda rady a ja podpíšeme tri texty prijaté v rámci spolurozhodávania podľa príslušných pravidel. Názvy týchto dokumentov budú uvedené v zápisnici